vo Venezuele. Hlasujeme o návrhu 5. Menovite otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 6. Opäť menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zametnuté. Teraz prejdeme k odseku 5 pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 7, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Koniec vote is closed. Konec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 1. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Konec hlasovania. Zamietnuté. Teraz pôvodný text v štyroch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Tretia časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Štvrtá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej návrh 2, menovite e, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 4, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Teraz úvodné ustanovenie C pôvodného textu. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Úvodné ustanovenie D pôvodného textu, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté návrh 3, menovité hlasovanie. Otváram ho. Konec hlasovania. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie je pôvodného textu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? Úvodné ustanovenie K pôvodného textu. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Teraz budeme hlasovať o celom uznesení menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Faktická poznámka, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Na nedávnych schôdzach zamestnanci e, odmietli prijať vysvetlenie hlasovania k naliehavým témam, aj keď som povedal, že rokovací poriadok to umožňuje, ale nie je priateľné, aby v takomto hlasovaní, keď bolo viacero menovitých hlasovaní, poslanci nemôžu vysvetliť e, svoje hlasovanie, vysvetlenie hlasovania, prečo hlasovali tak, ako hlasovali. Myslím, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako toto pravidlo nie je oprávnené, aby bolo možné predkladať vysvetlenie hlasovania. Ako ste práve povedali, toto je pravidlo v rokovacom poriadku. Berieme na vedomie vašu námietku. Prejdeme teraz k uzneseniu o Mauritánii. Budeme hlasovať jediným hlasovaním celom uznesení, kto je za, proti zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme k uzneseniu o Sudáne. Je to spoločný návrh uznesenia viacerých politických skupín. Návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 5, kto je za, proti, Zdržali sa. Zamietnuté návrh 2. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté návrh 3. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté celé uznesenie menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej prejdeme k návrhu uznesenia 92 poslancov k téme uplatňovania programu všeobecných eh, obchodných preferencií. Návrh 1. Kto je za, prosím? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Hlasovanie o celom uznesení je na to potrebná kvalifikovaná väčšina. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Nebolo to prijaté, pretože sme potrebovali kvalifikovanú väčšinu. Ďalší bod na programe sa týka uznesenia o dohodách vo financovaní. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ešte predtým, ako prejdeme k ďalšiemu bodu na programe, ak dovolíte,